Good afternoon, um, everybody. Well... Príjemné popoludnie všetkým. Srdečne vás vítam na našej schôdzi výboru IMKO. Prvý bod na programe je prijatie programu. Chcela by som ešte koordinátorom pripomenúť, že naša schôdza koordinátorov začína o 17. hodine Chcela by som ešte okrem toho pripomenúť, že táto schôdza je vysielaná. Tiež máme k dispozícii podklady v e, aplikácii e-meeting a tiež v našom obežníku sú všetky aktuálne informácie k dispozícii. Ešte by som chcela oznámiť, že máme dvoch nových poslancov, ktorí sa stali súčasťou nášho výboru. jednak pán Andrášu Gugjurk, ktorý bude zastupovať EPP a pán, pán John Stuart Agnew, ktorý bude zastupovať FDD. Ako viete, tiež sme absolvovali služobnú cestu za účasti niektorých eh, členov výboru. Vycestovali sme do Washingtonu minulý týždeň Absolvovali sme viacero zaujímavých stretnutí a som si istá, že sa dozviete všetky podrobnosti o tejto ceste aj zo správy. Chcem sa ešte raz poďakovať členom, ktorí sa zúčastnili tejto cesty, najmä sekretariátu, aj za vynikajúcu organizáciu a na plánovanie našej cesty do Washingtonu. Ešte raz ďakujem všetkým. Ďalej pristúpime k schváleniu zápisnice zo schôdze z 12. a 13. júla a tiež zo schôdze zo 4. septembra. Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať zápisnice za schválené. Dostávame sa teda týmto k nášmu prvému bodu a ide o správu o prebehajúcich medzištátnych rokovaniach. E, ide o aktualizáciu informácií o triologoch e, pri správach o dohľade na trhu. Ide o správu pána Daltona. Už e, prebehol prvý neformálny trialóg 6. septembra Môžem teda dať slovo Danovi, aby nás informoval o aktuálnom vývoji týchto rokovaní. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máte pravdu, že prebehlo zatiaľ jedno rokovanie v rámci trialógu na túto tému a tiež sa na tom dosť intenzívne pracuje. Prebieha totiž to viacero technických stretnutí na úrovni našich asistentov. Medzi inštitúciami taktiež máme e, udelený mandát, aby sme sa naozaj posunuli do riadnych medzižiteľných rokovaní. To prvé rokovanie v rámci trialogu bolo v rámci takých bežných dimenzií. Podarilo sa nám dohodnúť sa na viacerých nekontroverzných um, otázkach. Ale čo sa týka tých najpolitickejších vecí, tu sú dosť zásadné rozdiely medzi parlamentom a radou. Zatiaľ myslím, že je dôležité zdôrazniť, že parlament eh, nejako nezmenil svoj postoj v v žiadnych e, veciach. E, práve naopak sme ešte viac naplnení odvahou, pretože aj verejná mienka je na našej strane. A musíme e, si uvedomiť teda, že náš postoj sa nezmenil. To prvé stretnutie bolo relatívne konštruktívne. Všetci sme nedobudli dojem, že do konca roka sa dopracujeme nejakým spôsobom k dohode. Myslím si však, že je tiež dôležité jasne verejne vyhlásiť, že my sme veľmi dlho sa dohadovali na našej pozícii, nielen na úrovni nášho výboru, ale aj na úrovni EMIS. E, veľmi podrobne sme sa venovali analýza, máme veľmi dobrú e, kompromisnú pozíciu. Ja som si istý, že sa docujeme k priaznivému výsledku a že sa podarí presadiť čo najväčšiu časť tohto našho postoja, ale to si ešte bude vyžadovať veľké úsilie. Dúfame, že sa podarí teda dosiahnuť dohodu do konca roka Ďalšia schôdza trialógu je naplánovaná 10. októbra. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. Ďakujeme pekne, Dan. Je tu niekto z tieňových spravodajcov, ktorý by sa chcel vyjadriť? Pán Žuva? Ďakujem, pani predsednička, ďakujem spravodajcovi za to, že E, potvrdil, že parlament sa bude snažiť o dohodu do konca tohto roka. Myslím, že je veľmi dobré to politické zúrazniť. Ak dovolíte, chcel by som e, vyjadriť e, malú obavu, ktorá sa týka pracovného postupu. Ak som to správne pochopil, ešte dve stretnutia v rámci trialógu na politické úrovni sú naplánované, pričom prebieha mnoho technických stretnutí, to je dobré ale kladie si otázku vzhľadom na to, že sme veľmi vzdialení v pozíciách medzi radou a parlamentom v mnohých veciach. Kladiem si otázku, či tie dve stretnutia politického trialógu, ktoré sú naplánované, budú dostatočné. Ja by som si dovolil povedať, že nie. A chcel by som teda upozorniť, že by sme to nemali všetko presúvať len na technickú úroveň, najmä čo sa týka politických otázok, ak totiž nebudeme mať jasný politický signál, tak e, budeme naďalej svedkami rôznych škandálov, ku ktorým dochádza každý týždeň pomaly. Čoraz e, viac e, výrobcov automobilov je zapojených do týchto škandálov. Teda ja si kladiem otázku, či tie dve stretnutia v rámci trialógu budú stačiť. Ďakujeme, Dan. Chceš sa vyjadriť? Áno. Myslím, že je to veľmi trefná poznámka. Chcel by som povedať, že Jedna oktobrová a novembrová stretnú... E, schôdza sú naplánované zatiaľ. Už máme však e, vyčlenené predbežne aj ďalšie termíny v prípade, že by tieto dve schôdze nestratili, e, pardon, že by nestačili. Dúfame, že sa podarí dosiahnuť dohodu, ale ak by sa to nepodarilo, tak v prípade potreby zaradíme na program ešte ďalšie schôdze do konca roka. Ďakujeme. A ešte predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, by som chcela privítať pani Mušinu Numbaji, ktorá bude zastupovať skupinu ECR. Srdečne vás vítam. Ďalší bod na programe sa týka eh, preskúmania kompromisných návrhov k správe ktorá sa týka rešpektovania súkromného života a ochrany osobných údajov v elektronických komunikáciách. Ide o zrušenie smernice, pričom spravodajkyňou je pani Eva Majdel. Nech sa páči, dávam jej hneď slovo. Ďakujem, pani predsednička. Príjemné popoludne všetkým. Práve sme e, ukončili jedno z našich stretnutí temných spravodajcov. Ešte raz by som sa chcela poďakovať celým týmom tieňových spravodajcov aj samotným tieňovým spravodajcom, tiež sekretariátu za to, že sme spoločne dosiahli významné pokroky. A ak sa všetko podarí tak, ako má, do 24 hodín by e, malo byť všetko pripravené na hlasovanie vo štvrtok. Obdržovali sme viac ako 500 pozmeňovacích návrhov k tomuto stanovisku. A musím povedať, že všetci tie spravodajcovia preukázali ochotu spolupracovať a snažiť sa o kompromisy, najmä vzhľadom na veľmi krátke lehoty, ktoré boli stanovené, ako dokazujú pozňujúce návrhy v niektorých tematických oblastiach. Naše stanoviská boli jasne e, dosť vzdialené a dosiahnutie spoločného stanoviska bolo to zložité, ale myslím, že aj po dnešnom stretnutí Môžem povedať, že sa nám podarilo približiť sa navzájom k našim e, jednotlivým pozíciám. Môžem povedať, že som spokojná, e, že e, čo sa týka aspektov e-privacy s všeobecnými zásadami ochrany súkromia, ktoré sme prijali minulý rok, sú zosúladené, najmä čo sa týka článkov 1 a 3. Tiež vysielame jasný signál, že spracovanie údajov na to, aby sme zaistili bezpečnosť, tiež e, dostupnosť služieb a tiež e, e, vybavenia je nevyhnutné. Nebolo to pôvodne podľa mňa celkom optimálne sformulované v návrhu komisie a my sme to mierne zlepšili. Vznení ďalší kompromis, ktorý sa podalo dosiahnuť, sa týka článku 15 tu navrhujeme ponechať, ponechať situáciu v členských štátach tak, ako je a poskytnúť e, užívateľom možnosť zamietnúť, aby sa ich údaje zahrnuli e, do e, verejne prístupných e, zoznamov. V niektorých krajinách únie tieto zoznamy sú prepojené s núzovým volaním a po zavolaní tieto núzového čísla je o mnoho jednoduchšie identifikovať e, určitých totožnosť. E, komisia navrhuje dobrovoľný prístup, to by mohlo ohroziť e, biznis model rene prístupných zoznamov, namiesto toho, aby sme im pomáhali rozvíjať sa ďalej. Čo sa týka článku 17, tu sa výbor zatiaľ dohodol, že to má byť vypustené kým e, nebude e, zaistené na úrovni elektronického kódexu ochrany súkromia, že bude e, náležite chránená ochrana súkromia v prípade porušenia ochrany údajov a tiež, čo sa týka práv detí, na to poukázal jeden z sieťových spravodajcov, musíme sa zamerať najmä na zvýšenú ochranu detí pri využívaní elektronických zariadení Tiež chceme podporovať využívanie anonymizácie údajov, ale pseudo autonomizácia je tiež legitímnym bezpečnostným opatrením a podľa mňa nemá dostatočnú podporu v návrhu nariadenia v tejto verzii. Napriek tomu, že sa to označuje za osobné údaje, pseudonymizované údaje eh, by sa mali tiež podrobovať pravidlom ochrany súkromia. A tiež to využívajú e, podniky rôznych veľkostí v rozpracovaní svojich e, stratégií ochrany súkromia, tak aby sa predchádzalo e, porušovaniu ochrany údajov tým, že sa sprístupňujú údaje ostatným aktérom a tiež, aby sa predišlo akejsi únave a z udelovania súhlasu. Ehm, dohodli sme sa aj tu na spoločnom postupe. E, nie je želateľné, aby užívateľ ehm, neustále bol e, žiadaný a vyzývaný, aby súhlasil e, so zverejňovaním údajov, pretože to môže podkopať vlastne význam tohto kroku celkovo. Ďakujeme pekne. Teraz by som rada dala slovo tým spravodajcom. Za SAD je to kolegyňa Moze. Ďakujem. Myslím, že budem hovoriť po dánsky, ak dovolíte. Ďakujem pekne. Chcela by som sa ospravedlniť, nebola som totiž prítomná na stretnutí, iba teraz som docestovala z Dánska. Mala som však na stretnutí svojich zástupcov a dozviem sa teda všetko, čo sa tam prejednávalo. Chcela by som však eh, vysloviť eh, veľkú spokojnosť tým, že tieto rokovania prebiehajú, všetky strany, zdá sa, a majú spoločný cieľ. Ja som sa zúčastnila aj cíti do Washingtonu a celá táto rozsiahla téma ochrany elektronického súkromia je e, veľmi významná aj v kontakte s našimi americkými partnermi. E, naši americkí partnery dokonca vyslovili spokojnosť s našou európskou legislatívou v tejto oblasti, aj keď majú pocit, že v niektorých e, aspektoch regulujeme až príliš. Konkrétne, čo sa týka nášho výboru IMCO, pozícia SAD je taká, že pre nás je e, dôležité, aby sme našli čo najhodnejšie riešenie, najmä aby boli zachované legitímne záujmy, najmä čo sa týka ochrany osobných údajov, čo sa týka anonimných, anonymizovaných údajov, aj tu je dôležité, aby to bolo pokryté. Chcela by som sa poďakovať za podporu. Musíme sa snažiť tiež e, najlepšie chrániť aj deti ako užívateľov a čo sa týka prílišného žiadania o súhlas, som si istá, že sa podarí nájsť nejaké vhodné riešenie a dopracujeme sa ku kompromisu v najbližších dňoch, tak aby sme vo štvrtok mohli hlasovať vo výbore IMKO. Aby bol výsledok uspokojivý. Ďakujeme pekne. Dan Dalton za ECR. Well, thank you very much. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tento návrh, začneme teda po poriadku. O čo tu ide? Ide tu o to, že to je skutočne veľký návrh. Avšak treba povedať, že spravodajcovia skutočne sa snažili urobiť z toho taký návrh, ktorý by mohol fungovať. Je za tým skutočne veľká práca. Snažili sa z toho urobiť niečo, čo by mohlo prejsť. Myslím, že tá základná dohoda, ktorú máme pred sebou na stole, je lepšia ako čokoľvek, čo teda vzýšlo z výboru LIBE a to je jednoducho chválihodné voči všetkým, čo na tom pracovali. Myslím si, že pre nás väčšina z tohoto ide správnym smerom. Je tam dobrá práca za tým. Všetky politické skupiny sa snažia urobiť nejakú dohodu. My eh, v rámci EKR eh, eh, obávame sa, že by sa tam mohla jednoducho vypustiť z toho ten legitímny záujem a Pokým to bude teda vyvážené určitými zárukami, tak vlastne takýto legitímny záujem by tam mal byť ponechaný. Musíme samozrejme robiť všetko preto, aby tam, boli, aby tam bol právny základ pre spracovanie. Ak to nebude tak, tak to bude veľmi ťažké pre veľa podnikov, aby mohli fungovať e, nejako e, pokiaľ ide o voľné aplikácie na internete, pretože ide práve o to platené a aplikácie zadarmo. Ide tu o súkromnú sféru, ide tu o tieto základné práva. Nikto nechce základné právo znižovať, všetci chceme zlepšiť privátnu sféru, súkromnú sféru, avšak problém je ten, že to neexistuje, že jednoducho tento dopad na podniky ohľadne toho, čo budú mať v budúcnosti spotrebiteľa k dispozícii. My jednoducho sa musíme pozrieť na to, ako to bude mať dopad práve na spotrebiteľov. Myslím si, že by sa tu robil, teraz keď sa tu bude robiť reklama nejako z príjmov, tak jednoducho to nebude dobre. Takže sú tu viaceré veľké platformy, ktoré e, istotne by nemali problémy s tými pravidlami, ktoré my chceme navrhnúť. My sa však obávame, že by to mohlo uškodiť malým startupom, ktoré potenciálne jednoducho mohli mať problémy, ak by sme ich takto oklieštili a budú musieť hľadať iné spôsoby, ak to vôbec prežijú, aby poskytovali služby vôbec ľuďom online v Európe. To znamená, že tie aplikácie budú drahšie a platformy, to znamená koniec eh, aplikácií zadarmo a toto nie je to, čo chceme, takže ja si myslím, že musíme skutočne pracovať oveľa viac, aby sme e, sa sústredili hlavne na to, aby to bolo na prospech spotrebiteľov. Myslím, že tu máme dobrú prácu, ktorú kolegovia odvietli. Ale priblížili sme sa teda k nejakému slušnému návrhu, pokiaľ ide o výbor IMKO a stielam to, čo povedal spravodajca, že budeme mať e, dobré stanovisko, ktoré budeme môcť hlasovať čoskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne, Dan. Kaja Kalas, nech sa páči, za ALDE. Ďakujem pekne, ďakujem spravodajcovi a tieňom spravodajcom za dobrú spoluprácu do posiaľ. Chcela som začať teda pripomienkou, pokiaľ ide o SND. Prečítala som si knihu, ktorá hovorila, že súkromná sféra, predovšetkým onlineová, to je generačný koncept, že niečo iné to znamená pre mladých ľudí a pre nás. A neznamená to teda, že by sme museli stále postupovať tak, že a vychádza z toho, že iba náš prístup je ten správny a že aj mladí ľudia takisto vedia, čo je súkromné a čo by malo byť chránené a o čo možno prídu. Ale súhlasím aj s tým, teraz EKR v tom, že sú tu dve strany jednej mince. Na jednej strane je veľmi dôležité, aby sme chránili dôveryhodnosť komunikácií, ale na druhej strane je takisto dôležité, aby sme mali text, ktorý bude fungovať v praxi, aby to jednoducho fungovalo. To je dôležité a viem, že chceme dať viac právomocí spotrebiteľom, aby mali možnosť voľby, pretože častokrát jednoducho nemajú možnosť voľby. Možno máte aplikáciu zadarmo, ak nám dovolíte, aby sme vás my sledovali, ale ak to bude voľba, že niekto zaplatí za aplikáciu a dostanete teda údaje a nebudete ma môcť špehovať, takže sa môžete rozhodnúť na základe slobodnej voľby. Doposiaľ tí spotrebitelia zatiaľ takúto voľbu nemajú. A pokiaľ ide o zber osobných údajov, pokiaľ ide o terminálne e, zariadenia, pokiaľ ide o cookies a podobné, pokiaľ ide o sposledkovanie údajov alebo nedostatok transparentnosti vidíme celkom jasne, že stále viac browserov poskytuje takéto možnosti. Napríklad ja mám všetky inštalované blokovacie systémy, a vidím, že čo robia s týmto ostatné stránky. Niektoré napríklad povedia, buď sa zbavíte tých zaradení a neuvidíte inak e, obsah, alebo áno, tak poukážu na to stránky v tom zmysle, že jednoducho treba zaplatiť za obsah. A tomu ja rozumiem, pretože jednoducho si uvedomujem, že oni takto pracujú, ale spotrebitelia takisto by mali mať možnosť voľby. A pokiaľ ide o súhlas ohľadne takýchto na, za, nastavení súkromnej sféry, tu nehovoríme o tom, že by sme chceli uh, Eh, odňať niekomu možnosť eh, postupovať tak ako doteraz. Skôr chceme zjednodušiť ten život občana, pretože my vieme, že teraz je tu vlastne ten únavný postup toho, že sa tie popapy stále objavujú na obrazovke v rámci hľadačov, browserov. Takže tí koncoví spotrebitelia možno by chceli mať možnosť takú jednotnú, aby mohli zamietnúť cookies pre všetky navštívené stránky, ale môžu to byť výnimky napríklad pokiaľ ide o noviny, ktoré sa čítajú pravidelne, takže v takomto prípade by tu mala byť možnosť viacerých volieb. A pokiaľ ide o legitímny záujem, k tomu by som sa vyjadrila iba následovne. Je tu rozdiel medzi GDPR a e, e, e súkromnou e- sférou. GDPR je vlastne toto, tento princíp rozlišuje medzi citlivými a necitlivými údajmi, takže tam sú rôzne možnosti využitia. A takisto, keď hovorím o e-privacy, keď hovorím o e-privacy komunikácii, tak vlastne aký legitímny záujem majú podniky v tom zmysle, že by mohli sledovať tú vašu komunikáciu, na čo im to je. Nevidím za tým nejaký význam. Nemali by sme jednoducho znižiť štandardy, ktoré sme tu doposiaľ mali v rámci GDPR, keď hovoríme napríklad o komunikácii, tak komunikácia ako taká je jednoducho dôverná vždy. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť dobré kompromisy a dúfam, že budeme môcť o tejto správe hlasovať vo štvrtok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím tieňového spravodajcu z GUE, takže teraz by som dala slovo pánovi Albrechtovi za zelený. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajkyni, že sa tam zapracovali všetky tie návrhy z ostatných politických skupín. Myslím, že sme na dobrej ceste, že tam všetky tie kompromisy, aby som zopakoval to, čo tu už bolo povedané ohľadne niektorých ustanovení. Myslím si, že sme sa veľmi zblížili, pokiaľ ide o kompromisy. Predsa len sú tu určité otvorené veci a myslím si, že sú tu rôzne perspektívy, ako teda pristúpiť k nejakému slušnému kompromisu voči občanom a podnikom. Ja by som chcel iba zopakovať ešte raz, že máme súčasný právny rámec, pokiaľ ide o telekomunikačné údaje, a to je vlastne smernica o e-privacy, tam 28 rôznych implementácií a ak nebudeme tu mať vyváženú dohodu ohľadne nového nariadenia, alebo budeme musieť spotrebiteľom prezentovať to, že keď sa hľadajú metaúdaje online, takže sa okliešťa ich práva, tak si neviem predstaviť, že by jednoducho spotrebitelia podporovali to, aby EÚ harmonizovala tieto zákony pre celý trh, ak by jednoducho ťahali za kratší koniec, tá vyváženosť tu musí byť zabezpečená, spotrebitelia musia mať určitý pocit, že jednoducho nikto ich neoklamal a nenahovorili niečo e, ohľadne toho nového systému. A elektronické údaje, práve Kaja Kalas na to pokázala, ide tu o veľmi citlivé informácie, hovoríme dosť ľahko vážne o metaúdajoch, ale keď hovoríme o metaúdajoch našej komunikácie, tak to niekedy sa dá vyčítať z tejto komunikácie oveľa viac ako vlastne samotný obsah tej komunikácie. Ja si myslím, že toto je, ide ruka v ruke s tým, keď my tvrdíme, že treba zabezpečiť kontrolu z dôvernosti komunikácie spotrebiteľov a zamietam také koncepty ako napríklad spracovanie údajov na základe nejakých kon, uh, kontraktov alebo legitímnych záujmov firiem. Musí tu byť špecifický súhlas zo strany spotrebiteľa, kde vlastne sa eh, vyjadrí každý sám za seba, že súhlasí s tým, aby sa tie údaje sprostredkovali alebo spracovali. A Môžeme si teda to nastaviť ako spotrebiteľ a potom nastavenie. A ten koncept, že by sa vlastne browsery, hľadače, vyhľadávače e, spomenuli ako nejaké východisko, myslím si, že tam by mala byť možnosť aspoň nastaviť na samom začiatku, že ako chceme, aby nás niekto sledoval alebo nie, to by sa nemalo oslabiť v tom zmysle, že by sme povedali, že ten, kto chce, si môže urobiť nastavenia podľa vlastnej potreby, všetci ostatní jednoducho budú využívať browsery a nebudú sa nad tým zamýšľať. To ja si myslím, že nejaká paušálna privacy, tak to je v článku 10, o tom by sme sa mali pozhovárať, potrebovali by sme minimálne teda, aspoň po inštalácii browseru by tam malo byť upozornenie, že ja sa očakáva odo mňa, že si urobím tie nastavenia vlastné sám. To je takisto vlastne, že by sme takýmto spôsobom uviedli spotrebiteľov do internetovej doby. Ľudia jednoducho musia mať možnosť určiť si svoj vlastný osud, keď tu hovoríme napríklad o tom, že sa takýmto spôsobom sprostredkúvajú údaje o ich osobnom živote. A v neposlednom rade, keď hovoríme o komunikačných údajoch, ktoré by neboli potrebné pre žiadny z účelov v rámci nariadenia, malo by to byť anonymizované alebo vymaže, vymazané, pretože ak to neurobíme, tak tie osobné údaje tam zostanú a potom mám problém s článkom 7. A na záver už by som povedal iba toľko, že toto ako stanovisko toto z toho stanoviska nerobí zlé stanovisko. Ja si myslím, že môžeme akceptovať, že tu budú rôzne náhľady na rôzne body, takže možno nakoniec sa nám podarí nájsť 2-3 články, kde budeme hlasovať rôzne a myslím si teda, že budeme mať také stanovisko, ktoré budeme vedieť všetci podporiť a vyriešime do všetk, teda tie posledné sporné veci alebo do hlasovania samotného. Ďakujem. Ďakujem pekne. Andrea Šváb takisto sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem vyjadriť, pretože tu boli zaujímavé rozhovory aj vo Washingtone boli ste tam aj vy a preto si myslím, že tá správa, e, ktorú pripravila kolegyňa, je veľmi dobrá. Sme veľmi pyšní, že to má takú podporu aj v rámci výboru a tá kľúčová otázka, ktorá tu je, a Eva na to poukázala, zostáva teda tá, že čo môžeme robiť, aby sme zabezpečili, že európske podniky, ktoré teraz iba vstúpili na trh, nájdu spôsob, ako budú súčasťou tohto celkového prúdu tých dát a nebudú zablokovaní, pretože sú to firmy, ktoré už majú prístup týmto údajom, pretože začali s touto prácou skôr a budú ich využívať a teraz tí novoprišelci budú závisleť od tých starých, aby vôbec mali prístup k údajom. Takže ja zdieľam názor kolegu, strany zelených v každom prípade, že ľudia by mali si uvedomiť, aké sú tu rizika, mali by sa sami rozhodovať, ale otázkou zostáva, že či to skutočne bude možné, ak neurobíme dosť na to, aby sme podporili aj tie nové podniky, aby sme mali taký trh, kde jednoducho spotrebitelia sa budú môcť rozhodovať a budú mať voľbu, ja si myslím, že treba veľmi pozorne sledovať to, že čo sa dá urobiť v tom zmysle, aby sme hospodárskú súťaž nepoškodili v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ak tu nie je nikto iný, kto by sa chcel vyjadriť, tak by som teraz dala slovo spravodajkyni. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne všetkým spravodajcom. Takže odzneli tu viaceré zaujímavé veci. Dan Dalton sa vyjadril k tým aplikáciám zadarmo, k možnosti voľby pre spotrebiteľa. Samozrejme, bolo by dobré, ak by to viaceré skupiny odobrili, ale niekedy tu máme problémy a pokiaľ ide o to, čo povedala kolegyňa Nemôžeme jednoducho robiť osvetu iba prostredníctvom nariadenie, musíme jednoducho využívať aj ďalšie nástroje na to, aby sme robili napríklad osvetu o tom, ako sa dáta využívajú a zdieľajú. A takisto súhlasím s tým, že e, nemôže sa nikto nemôže sledovať, špionovať naše údaje. Samozrejme, pokiaľ ide o tie kompromisy v prospech občanov a podnikov, tu treba vyvážené riešenia, ale takisto potrebujeme vyvážené riešenia medzi väčšími podnikmi a menšími podnikmi a startupmi. A keď hovoríme o trekkingu, tak tu máme napríklad možnosť opt-outu, pokiaľ ide o túto formu. A niekedy, keď napríklad si myslíme, že dáme spotrebiteľom väčšie právomoce, tak sú tu spotrebitelia, ktorí jednoducho nemajú možnosti urobiť takéto nastavenia browserov, pretože už sú napríklad starí a teda vychádzajú z toho, že niekto to urobí pre nich v ich mene. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme našli vyváženosť, ako som už povedala. Urobili sme všetci veľké pokroky, pokiaľ ide dosiahnutie nejakých kompromisov a Možno ešte jedna, dve veci, ktoré sú otvorené, o ktorých by sme mohli hovoriť predtým, než budeme potom hlasovať. A ja sa chcem teda poďakovať za vašu ochotu, ochotu ostatných tenových spravodajcov za to, že sa snažili pochopiť na tých technických stretnutiach, kde boli deňoví spravodajcovia a zmýšľali teda v tom zmysle, že sme súčasťou tohto jednotného vnútorného trhu a že sa snažíme v našom výbore zabezpečiť práve tú ochranu, pretože v ostatných výboroch sa riešili ostatné aspekty tohto problému. Takže pokiaľ ide o to, ako by sme dali viac právomocí do rúk startupom a malým a stredným podnikom, tak to je pre mňa veľmi dôležité v tom zmysle, keď sa na takýchto stretnutiach bavíme o kompromisných návrhoch. Pokiaľ teda ide o prípravu tých záverečných kol, e, kompromisov. Ja sa chcem poďakovať všetkým, pretože sa nám podarilo zaznamenať veľký pokrok a podarilo sa nám zblížiť a myslím, že sa nám podarí teda hlasovať o tomto vo štvrtok. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým za vašu snahu. Mali by sme hlasovať teda vo štvrtok na našom ďalšom zasadnutí. To znamená, že môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to prijatie návrhu stanoviska o prístupe tretich, tovarov tretich krajín a služieb na vnútorný trh a Týka sa to postupov podporujúcich rokovania o prístupe na, pre tovary z únie a služby, pokiaľ ide o trhy tretich krajín. Máme tu 62 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené vo výbore. Väčšina sa teda týka úvodných ustanovení a 4, 40 pozmeňujúcich návrhov to sa týka návrhu správy, takže v podstate tu 75 pozmeňujúcich návrhov, spravodajca je jeden kompromis, ktorý by pokrýval aspekty environmentálnych, environmentálnych záväzkov, takže teraz dám slovo hneď spravodajcovi, nech sa páči, pán Štefanec. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem sa poďakovať za spoluprácu medzi tými spravodajcami. Chcem povedať, že všetko je vybavené na hlasovanie, takže môžeme hlasovať. Okay, is there any of the Takže niekto z tenových spravodajcov by sa chcel možno teraz vyjadriť, pokiaľ nie, tak navrhujem, aby sme okamžite prešli k hlasovaniu. Takže pokiaľ máte všetci pripravené eh, hlasovacie kartičky, navrhujem, aby sme okamžite začali. Všetci ste pripravení? Dobre. Takže napriek tu pozmenujúci návrh 15 aj 16, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A pokiaľ to chcete overiť, tak môžeme. Uzatváram hlasovanie. Je to jasnou väčšinou zamietnuté. Takže ďalej, pozmením sa navrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmením sa navrh 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmením sa návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmením sa návrh 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, Schválený. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 70 za, proti, zdržali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa, schválený. na vrch 71. Môžeme ho vziať spoločne so 72 a 73? Nie. Dobre. Takže 71 za, proti, zdržali sa. Myslím, že by sme to mali overiť. Takže 71 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej 72 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 73 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 74 za. Proti. Zdržali sa. Taktiež overíme elektronicky. 74. Uzatváram hlasovanie a zamieta sa. Rovnako väčšina. Ďalej, posme sa vrch 12, blok s 13 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeň sa vrch 14 za, proti, zdržali sa schválení. 75 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz úvodné ustanovenie 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, potom sa 2 za, proti, zdržali sa, schválený, 20, Pozmeňujúce 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 22 za, proti, Zdržali sa, zamieta sa. sa návrh 3 za, proti. Zdržali sa, schválený. sa návrh 24 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 29 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 27 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti zdržali sa schválení, 28 za, proti, zdržali sa schválení, 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 31 za, proti, zdržali sa schválení, 32 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz pozmeňte návrh 5 za, proti, zdržali sa schválení, 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 42 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúca návrh 40 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že toto overíme, takže elektronicky overujeme 40. Zatváram hlasovanie aj schválený. O jeden hlas prešlo. 6 za, proti. Zdržali sa schválení. 7 za, proti. Zdržali sa schválení. Pozmením sa navrh 8 za, proti. Zdržali sa schválení. Pozmením sa návrh 56 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Pozmením sa návrh 57 za, proti Zdržali sa schválený na vrch. alebo ešte overíme 57. Uzatváram hlasovanie, je schválený. Prepačte, mali ste pravdu. na vrch 58 za, proti. Zdržali sa schválený. na vrch 59 za, proti. Zdržali sa schválený. na vrch 61 za, proti zdržali sa schválení, 62 za, proti, zdržali sa schválení, 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Zatváram hlasovanie. Naďalej ešte jeden musí hlasovať. Dobre, takže schválené. 17 za, 7 proti, 1 sa zdržal, takže gratulujem spravodajcovi. So this means that we can now... Takže tým pádom Môžeme prejsť ďalším bodu programu. Legislatívny dohľad nad akčným plánom ohľadom posilnenia solvitu. Prinášame tým výhody jednotného trhu podnikom a občanom. A tu by som chcela privítať vedúceho oddelenia pre tieto otázky pani Laurence Richmond z generál rejiteľstva e, GROW pre e, spoločný trh, e, hospodárskú súťaž a malé stredné podniky. Už sme vyjadrili svoj záujem o nástroje jednotného trhu a ich vývoj, predovšetkým čo týka nástroja Solvit, keďže toto pomáha občanom a podnikom na vnútornom trhu ich aktivitách. No a cieľom týchto, tohto, tejto dnešnej schôdze je, aby nám komisia predstavila svoj akčný plán ohľadom Slovitu, ktorý bol e, oznámený v maji 2017. Takže treba by som oddala slovo pani Laurence de Richemont. Pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie do vášho výboru a za to, mali príležitosť vám predstaviť e, náš akčný plán ohľadom Solvitu. Ako viete, tak Solvit to je sieť v rámci členských štátov. Prepášte, toto je zlá prísvitka, vráte to. Dobre, na tú prvú. Takže Solvit je sieť v rámci štátnych správ členských štátov. Jeho cieľom je pomáhať jednotlivcom a podnikom, ktoré, ktorí čelia problémom, Eh, vzhľadom na korektnú aplikáciu európskeho eh, práva. Ako viete, v roku, v roku 2016 v júni sme už predstavili tomuto výboru eh, túto sieť. No a chcel by som povedať, že v tomto roku sme v rámci Solvitu urobili dôležitý krok, pretože máme teraz 15. výročie existencie tejto siete. A vidíte, že teraz už sa zobral viac než 17 e, tisíc prípadmi, z toho 15 tisíc bolo vyriešených, to znamená, to je úspešnosť viac než 85%, takže je to skutočný úspešný projekt. Tam mám také dva príklady. Napríklad francúzska spoločnosť, ktorá požiadala o náhradu DPH od nemeckých orgánov, e, tieto na to nezareagovali v priebehu 10 mesiacov, ale potom vďaka zásahu zo strany Solvitu v rámci 6 týždňov e, ten celý proces bol urychlený a spoločnosť obdržala e, tú kompenzáciu, ktorú žiadala. Taktiež, čo sa týka druhý príklad, tam mali sme tri portugalské zdravotné sestry, ktoré žiadali o to, aby ich diplom bol uznaný v Španielsku a v rámci európskeho práva odpoveď mala prísť v rámci, alebo do troch mesiacov, ale neprišla vďaka zase zo strany Solvit, E, o ďalšie dva týždne im tá odpoveď prišla. Takže toto boli iba také dva malé príklady toho, ako si Solvit môže pomáhať občanom a podnikom. No a v tomto kontexte, prečo potrebujeme akčný plán a posilnenie Solvitu, vrátila by som sa k dôvodom, prečo potrebujeme toto posilnenie. My ako komisia sme schválili stratégiu pre e, jednotný trh v oktobri 2015 a tam sme jasne dali najavo, že sú tu ešte mnohé prekážky pri implementácii pravidiel jednotného trhu v teréne, tak aby občania a spoločnosti mohli plne využívať svoje práva na obchodovanie a na cestovanie v e, druhých členských štátoch. No a samozrejme, tieto problémy sa najľahšie riešia v ranej fáze a v členských štátoch na národnej úrovni. Takže členské štáty a komisie by mali ruka v ruke spolupracovať, aby sa e, vyvinula kultúra rešpektovania pravidel vnútorného práva predovšetkým. Takže sa budú používať neformálne e, nástroje na takéto riešenie, ako napríklad Solvit. Vypracovali sme Lisabonský dokument, ktorý e, v oktobri 2015 bol odsúhlasený v rámci Solvitu, potom e, na Rade pre hospodárskú e, súťaž a rôzne teda podnety prišla z tohto parlamentu, predovšetkým v podobe správy z oktobra 2015 e, smerom k lepšiemu k lepšej regulácii vnútorného trhu a taktiež e, v roku 2016 e, máji bola správa alebo dokument v súvislosti so stratégiou v oblasti vnútorného trhu. Takže mm, pani predsnička, ako ste povedali, rôzne zúčastnené strany 2. maja 2011 prijali e, dokument v súvislosti s touto stratégiou. No a chcela by som povedať, že náš akčný plán sa, sa, sa stojí na troch pilieroch. Prvý pilier to je podpora Solvitu a jeho kvality. Solvit je nástrojom pre skoré riešenie problémov. Sú tu dva konkrétne kroky. Poprvé je to zlepšiť administratívnu kapacitu centier Solvitu, to je veľmi dôležitý prvok. A aby centra Solvit splňali kvalitatívne kritérie, ktoré sú stanovené e, v odporúčaní z roku 2013 osolvite, Solvite, tak musia mať dostatočné administratívne kapacity. Takže tento akčný plán vyzýva členské štáty, aby zaručili e, adekvátny prísun personálu pre fungovanie Solvitu a taktiež, aby e, v centrách Solvitu bola zaručená dostatočná znalosť práva v tejto oblasti. Po druhé, chcem podporiť kvalitu tým, že zintenzívnime zdieľanie vedomostí medzi komisiou a centrami Solvitu. Máme tu pár iniciatív, ktoré plánujeme, napríklad účinnejšia právna podpora zo strany komisie, taktiež podpora spolupráce prostredníctvom aktualizácie súčasných databází Solvitu. Samozrejme, komisia nemôže financovať personál v členských štátoch, ale môžeme podporovať napríklad e, program štrukturálne reformy, SRSP a taktiež COSME. A takto môžeme poskytovať napríklad rôzne školenia, môžeme podporovať výmenu zamestnancov, taktiež organizovať právne workshopy. Tak aby sme zvyšovali schopnosti občanov využívať tieto možnosti. To je teda prvý pilier. Ďalej druhý pilier tohto akčného plánu sa týka propagácie solvitu tým, že budeme e, zvyšovať povedomie rôznymi podujatiami. Chceme sa zamerať najmä na podniky, keďže sme e, v posledných 15 rokoch existencie zaznamenali, že ešte stále je dosť e, nízke povedomie o týchto možnostiach celkovo 100 z 1420 prípadov v minulom roku. Teda myslíme si, že by podniky mohli vo väčšej miere využívať mm, tieto možnosti. E, tiež chceme zhromažďovať e, podrobnosti o jednotlivých prípadoch, tak aby sme to dokázali potom rozgrupiť a poskytnúť e, firmám v poradenstve. A na to máme naplánovaný akčný plán a viacero osvetových podujatí, akcií, a tiež e, veríme, že parlament bude pomáhať v tejto osvetovej kampani, najmä v kontakte s podnikmi. Ďalší spôsob, ako zvyšovať povedomie, je zlepšovať e, vyhľadateľnosť a dostupnosť mm, solvitu. V súčasnosti teda chceme sa zamerať e, na propagáciu solvitu najmä prostredníctvom webového portálu ten sa už osvedčil ako veľmi úspešný. Je to naj, najvštevovanejšia stránka s koncovkou EC v posledných niekoľkých mesiacoch, preto je to vynikajúci kanál na propagáciu Solvitu. O mnoho lepšie než propagácia Solvitu priamo nejakému publiku. Snažíme sa totiž, aby tí, ktorí potrebujú Solvit, aby ho v tej chvíli našli. Nechceme uh, spúšťať nejaké široké kampanie, ktoré by neboli zamerané na konkrétnych užívateľov. Teda využívame stránku najmä pri príležitosti 25. výročia existencie jednotného trhu na budúci rok a tiež očakávame tiež vytvorenie jednotného e, digitálneho vstupu. E, to chceme využiť na to, aby bolo jednoduchšie vyhľadať e, Solvit po tom, čo boli úspešne uzavreté rokovania medzi radou a parlamentom. Ďalší spôsob, ako zlepšiť dostupnosť obytu, je prostredstvom partnerstiev s podnikateľskými združeniami, dajme tomu s obchodnými komorami, alebo napríklad s Európskou sieťou podnikov. Taktiež je plánovaných viacero podujatí, iniciatív v akčnom pláne vrátane prístupu e, k databáze pre externých aktérov, ako napríklad obchodné komory, ale tiež e, zlepšenie e, prepojenie s Európskou podnikateľskou sieťou. Toľko teda osvetový pilier, druhý ďalej tretí, ten je zrejme najinovatívnejší a ten sa týka propagácie Solvitu tým, že sa bude aktualizovať jeho úloha ako nástroje na vynutenie európskej legislatívy. Aj tu sú um, dva prúdy, jednak e, štruktúrne prípady a opakujúce sa problémy, teda ide o prípady, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu európskej legislatívy a to sú teda štruktúrne a tie opakujúce sa, tie, ktoré sa logicky opakujú, e, často predstavujú zhruba 4 z celkového počtu, ale v týchto prípadoch miera Ehm, vyriešiteľnosti je o mnoho nižšia, len zhruba 20 v porovnaní s, so úrovňou 85 eh, z celkového počtu prípadov, teda je potrebné niečo s tým urobiť. Akčný plán eh, má aspekty, ktoré sa týkajú konkrétne toho. V týchto prípadoch eh, je potrebné si pripomenúť, že predovšetkým členské štáty musia zaistiť, aby legislatíva bola riadne plnená teda v niektorých prípadoch je potrebné obratiť sa na úrady v štáte, ale ak sa ukáže, že tieto prípady sa nedajú vyriešiť, akčný plán stanovuje o mnoho lepšie využitie poznatkov zo Solbitu. Vďaka databáze budeme schopní systémovo sledovať vývoj týchto situácií, budeme schopní šíriť informácie všetkým príslušným relevantným oddeleniam v komisii, aby sa to štrukturovanejšie sledovalo. To je o mnoho viac súlade so známením o plnení legislatívy, ktoré bolo schválené v decembri 2016. A tiež sa tým vytvára o mnoho užšie prepojenie medzi Solvitom a celkovou politikou sledovania dodržiavania legislatívy EU, ktorú nastrojila komisia. Toto je podľa mňa teda najinovatívnejší pilier tohto akčného plánu, ale samozrejme je priamo prepojený s ostatnými piliermi. Ešte kde poslednom rade, čo sa týka minusovania legislatívy EÚ, tu akčný plán hovorí o e, lepšom sledovaní ďalšieho vývoja jednotlivých stiažností, teda štruktúrálne e, prípady a ďalej tie, ktoré sa týkajú legislatívy EÚ, čo môže poškodiť jednotný trh e, v prípade jednotlivých stiažností sa počíta s tým, že komisia ich bude teraz postupovať v sieti Solvit, vďaka čomu v mnoho kratšej dobe, teda za menej ako 10 týždňov, a mnoho efektívnejšie bude možné nájsť riešenie. Teda v týchto jednotlivých eh, stiažnostiach, ktoré nemajú zásadný dopad na jednotný trh, tu sa očakáva, že sa to posunie na úroveň solvitu a v tomto kontexte komisia chce tiež preskúmať eh, tiež reálnosť zásady once only, teda občania alebo podniky, ktoré sa stiažujú, nebudú musieť poskytovať tie isté informácie opätovne v prípade, že už sú k dispozícii. Toľko teda v stručnosti Tiež by som chcela zdôrazniť, že členské štáty musia sa zapojiť do tejto iniciatívy, najmä eh, ich chceme zapojiť do osvetových kampaní. Spoliehame sa teda na úzkú spoluprácu. Tiež eh, očakávame, že budú v plnej miere na budúci týždeň v Budapešti. A očakávame tiež, že aj tam sa zameriame na konkrétnu implementáciu Samozrejme, budeme k dispozícii, e, poskytujem vám ďalšie podrobnejšie informácie o vývoji situácie. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Teraz by som dala slovo najskôr Pascal Arimo ako prvý za EPP. Ďakujem. Ešte predtým, ako prejdem k hodnoteniu, chcel by som uviesť, že tento nástroj by som vyhodnotila ako pozitívny. Solvit znamená, Mm, myslím, že musíme pozitívne vyhodnotiť, že sa zameriava na konkrétne riešenie problémov. Musíme sa však zamyslieť nad tým, že či to, ako je nastavené, ako funguje, či je dobré alebo nie a či e, by sa to dalo vylepšiť. Preto chcem oceniť e, tento akčný plán. Je to tiež e, v uznesení z februára 2014, tak aby sa Solvit posilnil Stretli sme sa, aby sme eh, hovorili o vyhodnotení toho, čo funguje, čo nefunguje. V zásade zolvité eh, je dobrá vec, prínosná vec. Myslím, že by bolo dôležité uvedomiť si, že eh, podniky aj občania dosť málo poznajú tento nástroj. Ja e, som poslancom v poražnej oblasti dennodenne, som konfrontovaný s problémami mojich voličov. Moji asistenti spracúvajú 200 takýchto prípadov, e, čo je podobný počet ako centrálne pracovisko v Bruseli e, Solvitu na belgicko-nemeckej, belgicko-luxemburskej, belgicko-holandskej hranici e, som v kontakte s občanými pracovníkmi, so spotrebiteľskými organizáciami. Pýtal som sa, či poznajú Solvit a nikto z nich Solvit nepoznal. Podľa mňa je preto dôležité, že sa aj teraz o tom to nástroje tu hovorí, pretože nie je dobre známy. Solvit teda nikto nepozná. Ak ho poznajú, tak ho vnímajú ako veľmi abstraktný a ak ho poznajú, tak e, najmä v hlavných mestách a nie tam, kde by Solvit bol najpotrebnejší. Solvit je potrebný tam, kde existujú otázky a tieto otázky nekladie niekto z Bruselu, kladie ich niekto, kto dajme tomu vedie podnik v jednom členskom štáte do inej krajiny chce vyvážať alebo uh, ak dajme tomu občan ide pracovať do iného členského štátu, ľudia, ktorí bývajú na hranici medzi dvoma členskými štátmi a tí majú presne takéto otázky a problémy. Musíme si um, uvedomiť, či by nebolo lepšie uh, vnímať cel byť decentralizovanejšie, konkrétne môžem povedať, že dennodenne sa na mňa občania obracajú uh, obracajú sa na mňa, nie na Solvit, majú konkrétne problémy, ktoré by sa dali adresovať na Solvit. Spracovanie takýchto cezhraničných problémov by bolo najefektívnejšie a ak by sa spracovalo osobne asi za priamo v blízkosti e, osoby, ktorá predkladá takúto otázku alebo žiadosť alebo stiažnosť. Solvit teda by mal e, byť nástroj, ktorý využíva e, online možnosti, ale nemal by existovať iba na internete. Bolo by vhodné, aby títo ľudia mali konkrétnu kontaktnú osobu, aby sa mohli osobne stretnúť, eh, pokúsiť sa problém vyriešiť. Často, eh, dajme tomu, je potrebné ísť osobne na úrad, často eh, je potrebné skontaktovať sa so zástupcami štátnej správy osobne, vyriešiť často veľmi malý problém pre jednu administratívu, ale často zároveň ten istý veľký problém pre užívateľa, pre občana. Napríklad kontaktné miesta ako Infobest, Tax Force, eh, Grenzkenger alebo rôzne porančné um, informačné kancelárie. Toto všetko presne na takomto základe funguje. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či Solvit eh, v takejto forme, ako existuje, by sa mal zachovať do budúcna. Myslím, že by sa to mohlo zlepšiť eh, a zmeniť. Takéto sú teda moje skúsenosti. Máme samozrejme teraz možnosť diskutovať. Ja netvrdím, že som tu najmúdrejší, ale myslím, že je na mieste diskutovať. Mal by som aj konkrétne dva návrhy. Buď by sme Solvit, tak ako existuje, mali sformovať ako helpdesk eh, v rámci komisie. A to poradn- tie poradné miesta na hranicách medzi členskými štátmi by sa mali potom adresovať na toto uh, jedno centralizované pracovisko. V komisii by teda vznikol takýto helpdesk a tí, e, ktorí sú priamo na mieste, teda si v konečných regiónoch, by mali potom e, toto formou k dispozícii pomoc. Bol by zaistený aj e, priamy komunikačný kanál s zástupcami komisie vďaka tomu a ďalej by mali tieto pohraničné kontaktné miesta na starosti a informovať e, o možnosť solvitu. A ďalej, ďalší návrh je ešte decentralizovanejší. Ten by spočíval v tom, že by v týchto e, kontaktných miestach na hraniciach tí, ktorí v súčasnosti pracujú teraz v hlavných mestách e, Solvit, aby boli priamo na mieste v pohraničných regiónoch, v týchto informačných kanceláriách v nejakej forme, by boli mm, tam priamo osobne k dispozícii Dajme to by mohli jeden pracovník zastrešovať viacero e, e, regiónov, podobne ako je to v prípade Euresu. Teda ja si myslím v podstate, že v členských štátoch by sa to malo e, vnímať decentralizovanejšie, malo by sa to vybudovať decentralizovanejšie. Nemal by to byť jeden vysunutý kontaktný bod v hlavnom meste, Eh, kde je mimo problémov. Eh, malo by sa to vysunúť do regiónov, do pohraničných oblastí, tam, kde tie skutočnosti, skutočnosti existujú v reáli. Vidíme to aj eh, na počte stiažností, ktoré sa objavujú z týchto pohraničných regiónov. Preto by sme mali podľa mňa premyslieť a prehodnotiť celú štruktúru solvitu. Myslím si, že pôvodná myšlienka je dobrá, ale po istom počte rokov by sme si mali otvorene priznať, e, či by nebolo na mieste veci spochybniť, ak to všetko nefunguje tak, ako má. Myslím, že neustále hovoríme o tom, že by sme ľuďom a podnikom chceli priblížiť Solvit. Podľa mňa v istej fáze si musíme uvedomiť, že sa budeme musieť teda uberať iným smerom tak aby sme dosiahli to, čo Solvita má stanovené za cieľ, e, a síce pomôcť podnikom a občanom, ktorí pôsobia na hraniciach medzi členskými štátmi, keď sa pozrieme. Ja e, spracujem, dajme to vo svojej malej kancelárii 200 takýchto stiažností. Um, a zhruba rovnaký počet e, spracuje aj centrálne pracovisko, teda podľa mňa by bolo na mieste to prehodnotiť. Jeden múdry muž raz povedal Konrad Adenauer, že je vždy možné zmeniť svoje stanovisko, pretože nikto mi nemôže zakázať, aby, aby som bol múdrejší. Myslím, že to je rozumný prístup a takto by sme sa podľa mňa mali postaviť aj k prehodnoteniu solvitu. Ako taký samozrejme je prínosný, ale na to, aby splnil svoj účel, by sa mal presunúť nie e, do hlavných miest, ale do pohraničných regiónov, tam, kde sú tie problémy najpalčivejšie. Ďakujem. Ďakujeme, Pascal. Ďalej za ALDE skupinu. Tu máme pána Sielimoviča. Najskôr dáme slovo povereným osobám a za politické skupiny. E, za ALDE je to pán Selimovič. Je len veľmi stručne na miesto pána Lokegarda, ktorý tu nemôže dnes byť aj keď on nie je za našu skupinu zodpovedný za túto tému. Naša skupina víta túto iniciatívu komisie ďalej rozvíjať fungovanie Solvitu. ako nástroja, ktorý má pomáhať riešiť problémy podnikom aj e, občanov. Európsky parlament e, opakovane žiadal o to, aby sa plne využíval potenciál Solvitu, najmä tým, že chceme vyzvať členské štáty, aby vyčlenili primerané zdroje do národných e, centier solvitu, tak aby bolo zaistené ich uznanie v národnej legislatíve, tak aby mm, sa mohli riešiť potenciálne problémy čo najefektívnejšie a tiež, aby sa zvyšovalo povedomie o prínosoch solvitu, najmä na úrovni podnikov, ako sme už počuli od našich kolegov, a tiež e, berúc do úvahy aj um, všetky data, ktoré sa uh, zozbierajú z riešenia prípadov na úrovni siete Solvitu. Akčný plán Solvit sa snaží riešiť tieto problémy tým, že sa zameriava na tri hlavné oblasti. Propagácia Solvitu, eh, preto aby sa zlepšili jeho vlastnosti, ďalej propagácia Solvitu tým, že sa bude zvyšovať povedomie v rámci osvety a ďalej tým, že sa eh, zvýši intenzívni jeho úloha v, v rámci vynúcovania legislatívy EÚ. Komisia na záver uvádza, že akčný plán, aby sa stal realitou, bude musieť byť spojený aj e, s úzkým zapojením členských štátov na všetkých úrovniach štátnej správy. Ale podľa nás je na mieste otázka, ako presne komisia chce monitorovať a informovať o plnení tohto akčného plánu, ako komisia chce zaistiť, aby členské štáty naozaj si osvojili tento projekt, aby si ho vzali za svoj a tiež ako konkrétne by sa tento ašný plán mohol stať realitou. Ešte by som ráda zdôraznil na závere, že tento projekt podporujeme, ale máme k nemu viacero otázok. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za GUE. Pán De Jong, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Paskalovi, pretože to, čo povedal, bolo veľmi relevantné pre túto diskusiu a už sme vlastne hovorili o tejto otázke z rozpočtového uhla. Boli tu viaceré iniciatívy, ako to je efektívne. Ja si myslím, že akčný plán je sa sústrediť na, teda vychádza z Bruselu, je tu potreba pre informácie. Ja som napríklad dostal feedbacky s firiem, ktoré majú konkrétne otázky, všetkým pokiaľ ide o cezhraničné oblasti. Treba povedať, že tu nikto nevie, že takéto veci sú. A sú tu ďalšie veci, kde jednoducho očakávame reakcie a Solvica jednoducho ťažko hľada, keď človek nevie, že existuje. Ja si myslím, že decentralizácia je dobrá vec. Vôbec nie som Ja si myslím, že teda ľudia majú o týchto informáciách vedieť. Európska legislatíva nie je iba pre Brusel. Sú viaceré možnosti, ako sa dajú školiť ľudia. Potrebujeme začať takéto školiace tréningy a teda viac ešte, aby sme potom mohli podávať správy o tom, ako sa to darí. A Solvit je dobrý, ale treba jednoducho poukázať na to, že treba sa približiť najviac tým podnikateľom a ľuďom. A na to, aby sa nám to podarilo, na to potrebujete prístup z dola nahor, nie z hora nadol. A neviem, či sa to týka tých cezhraničných oblastí, ale myslím, že to majú regióny a členské štáty podporiť a potom postupovať smerom nahor v spolupráci s komisiou. Myslím, že to by bol dobrý prístup, ak teda sa to dá tak, že z dola nahor, nie z hora nadol. Ďakujem pekne. A teraz za zelených tu máme pána Šoltésa, ale ešte predtým by som chcela privítať navštevníckú skupinu, ktorú tu máme. Sú to študenti z Pineberku. Neviem, či som to dobre e, vyslovila. Vítajte u nás. Takže pán Šoltes, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento Solvit je dobrým programom alebo nástrojom a v najbližšej budúcnosti by to mohlo zjednodušiť náš život pre veľa ľudí, aj pre podniky a pre podnikateľský sektor. A myslím, že to zlepšenie, ktoré tu navrhuje komisia v rámci akčného plánu, je to relatívne dobré, pretože sa tu riešia hlavné otázky toho, tých centier solvitu v jednotlivých členských štátoch. Súhlasím s kolegom, ktorý povedal, že problém solvitu v Európe spočíva v tom, že sa o ňom nevie, ani podniky, ani ľudia o ňom nevedia. Takže myslím, že treba viac investovať do osvety, do osvetových programov, aby sme informovali lepšie o možnostiach, ktoré by mohli podporiť ktoré by mohla podporiť sieť Solvit. Takisto treba monitorovať dopad Solvitu, vplyv Solvitu a vypracovať nejaký indikátor, aby sme vedeli, ako sa to bude potom merať v rámci určitého obdobia. Takže my podporujeme Solvit, ale navrhujeme, aby to bolo prítomnejšie teda v jednotlivých inštitúciách, aj v rámci národných administratív. Nikola Danti, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som povedal, že máme veľa dobrých vecí a nevie sa o nich, takže toto je možno jeden z dôvodov, my dávame pozitívne hodnotenie Solvitu a toho, ako sa etabluje tento systém. Solvit vlastne zaznamenal rastúci záujem, to znamená, bolo tu stále väčší záujem zo strany podnikov a občanov a my by sme chceli, aby to bola pozitívna skúsenosť pre Európu. Musí sa to posilniť a musí to byť patričná podpora, ktorá je potrebná na to, aby solvý bol ešte viac vnímaný pozitívne, pretože slúži na to, aby riešil problémy, ktoré sa objavujú každý deň napríklad v rámci vnútorného trhu, takže oceňujeme napríklad návrhy komisie, aby sa posilňoval ten proces uvedomenia, toho, že solvituje. A v tomto kontexte mám pár otázok, nejaké úvahy. Aké nástroje chce komisia vytvoriť na to, aby tu bol systém komunikácie vytvorený na národnej úrovni a na európskej úrovni, aké opatrenia chceme prijať na to, aby sme členským štátom alebo národné úrady aby sme apelovali na to, aby sa tá efektívnosť vlastne týchto národných centier patričným spôsobom dosiahla v kontexte tých cieľov, ktoré sa prijali. A takto by sa mal robiť aj tlak teda na tie národné štáty. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Andrea Švab. Nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím to, čo povedal kolega Pascal, niečo, za čím sa musíme zamyslieť, ale takisto ja som z takého hraničného regiónu a nemôžem potvrdiť to, že Solvit nikto nepozná. Ja si myslím, že ten kľúčový problém, ktorý tu máme, je to, že Európska komisia vlastne v princípe, pokiaľ ide o Solvit môže im hrať iba sprostredkovateľskú úlohu a nemá nejaké vlastné kompetencie, ktoré by mohla uplatniť, iba ak by teda bola vždy pripravená a schopná a ochotná začať vyšetrovanie pre porušenie predpisov a toto jednoducho nie je. A preto vlastne tu máme iba slova, pekné slova a preto to vlastne vyzerá aj tak, že pokiaľ sú tu jednotlivé vyjadrenia členských štátov, pokiaľ ide o jednotlivé problémy, pokiaľ ide o tých, e, ktorí pracujú v iných oblastiach, v cezhraničných regiónoch, tam by to bolo treba implementovať a sa to neimplementuje. To znamená, ako chceme veci zjednodušiť. Niektoré z vecí vôbec ani nie sú v súlade s právom, ktoré robia členské štáty, ale môže byť solid efektívny iba vtedy, ak členské štáty budú reagovať tak, ako majú a komisia to takisto bude vyšetrovať a v tomto spočíva problém, ale to nie je problém, ktorý by sa týkal pani z komisie, je to skôr problém politický, pretože jednoducho v tomto kontexte nedokážeme aplikovať slobody, ktoré sa týkajú cezhraničných oblastí v rámci spoločného jednotného trhu, tak ako to bolo podpísané zo strany členských štátov a preto je veľmi dôležité, aby sme tieto témy držali a solviť možno priniesie so sebou aj ďalšie návrhy, ktoré by mohli situáciu zlepšiť. Ďakujem pekne. Takže veľa otázok a návrhov pokiaľ, pre komisie, takže nech sa páči, pani Derišmo, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky pozitívne pripomienky. Pokiaľ ide o my si uvedomujeme, že tu je priestor na možné zlepšenie a s tým vlastne súvisí aj ten akčný plán. Zodpovedám teda tie konkrétne otázky, ktoré tu boli nastolené, napríklad pokiaľ ide o cezhraničné regióny a využívanie solvitu práve v týchto regiónoch. Ide tu o problém, kde komisia sa snaží momentálne to riešiť Prijali sme napríklad vyjadrenie komisie, pokiaľ ide o oblasti cezhraničných regiónov a mali sme aj konferenciu, pokiaľ ide o podporu rastu a kohezie v hraničných regiónoch. A jeden z tých krokov, s ktorým sa teraz počíta v tomto kontexte, je práve to, že by sa navýšilo, navýšila miera využívania solvitu tým, že sa ustanovenia spustia onlineové platformy, kde bude takýto kľúčový, kde bude kľúčové centrum tej cezhraničnej oblasti, ktoré bude prepojené na Solvit. Takže tým chce býva ozrejmiť to, že my si uvedomujeme, že sú špecifické potreby v hraničných regiónoch a s, tým novo navr- s tou najnovšie navrhovanou iniciatívou, aby tu boli takéto konkrétne centra, ktoré budú spojené so Solvitom. Týmto chceme robiť osvetu a chceme sprítomniť e, a približiť Solvit viac k občanom. Pokiaľ ide o ďalšiu decentralizáciu Solvitu, ja si myslím, že to, čo v súčasnosti existuje, je v podstate náležité v kontexte toho, že treba tieto otázky riešiť s národnými úrovni, pretože treba si uvedomiť, že úloha Solvit centier súvisí s diskusiou o právnych problémoch na úrovni patričnými kompetentnými národnými orgánmi a skutočnosť je taká, že častokrát to teda tieto majú centrály v hlavných mestách daných štátov. A pokiaľ ide o decentralizáciu prístupu k solvitu, všetci občania a podniky, kdekoľvek teda už sú v rámci Európskej únie, môžu mať prístup k solvitu v prípade, že to budú potrebovať a myslím si, že toto sa dá zabezpečiť napríklad tým, že sa zabezpečí napríklad internetový prístup v Solidu, pretože čo sa deje, ak napríklad občan alebo podnik potrebuje odpoveď na konkrétnu špecifickú otázku ohľadne fungovania vnútorného to tak automaticky bude presmerovaný napríklad na EU Európa alebo na Solvit a toto aj tak má byť. Takže toto vlastne sa všetko deje na úrovni internetu pretože na druhej strane, ak by sme mali napríklad viac decentralizovaných agentúr, tak nie som si celkom istý, že by mali napríklad kompetenciu rokovať s členskými štátmi a ich úradmi. A takto to teda je v prípadoch Solvitu. Takže skôr tu ide teda o fungovanie tej siete Solvita. Pokiaľ ide o helpdesk Solvitu, funguje to. Máme na úrovni komisie takýto malý tím ktorý pomáha vlastne právnymi službami činnosti činnosťou členským štátom a je to vlastne ukotvené a v akčnom pláne, že táto právna poradenská služba bude ďalej podporovaná, že tu bude väčšia miera zdieľania informácií s týmito centrami Solvitu a že takýmto spôsobom naplánujeme aj konkrétne právne workshopy a školenia a bude to aj pokiaľ ide o financovanie programov COSME a ďalších. Takže už to existuje, ale nemyslím si, že by komisia mala byť takýmto help centrom, pretože my neriešime problémy, ktoré majú členské štáty. Tá logika za Solvitom je tá, alebo logika Solvitu je tá, že to vlastne sieť medzi členskými štátmi a máte tu takéto domáce centra v členských štátoch, ktoré medzi sebou komunikujú na to, aby našli nejaké riešenia. Komisia je tu na to, aby robila všetko preto, aby tá sieť fungovala patričným spôsobom a poskytovala právne poradenskú činnosť v prípade problémov ale nemôže to riešiť problémy samotné. Avšak myslím si, že je tu ešte možnosť priamého prístupu pre občanov a podniky, pretože čo vlastne máme v rámci toho e, služobného centra a nástrojov, ktoré máme k dispozícii, tam taký kaskádny prístup, môžu ísť klienti na stránku Európa. Tá je k dispozícii, je tam 40-percentný náraz každý rok, teraz tam máme mesačne viac ako milión návštevníkov a tam môžu túto konkrétnu otázku naformulovať a môžu si eh, na týchto patričných stránkach overiť eh, svoje pochybnosti a ak im to nestačí, tak môžeš dokonca ešte aj do, na poradenskú sieť eh, tejto stránky, to je už bezplatná právna poradenská činnosť v dispozícii celej Európe. Táto otázka sa tam môže zadať a automaticky dostanú odpoveď. A toto je teda fáza, ktorá je medzi informáciami a riešením problému. Je to taká fáza riešenia. Takže to je taký kaskádny prístup. Máme informáciu, radu a potom riešenie situácie prostredníctvom Solvitu. Takže myslím, že toto je taká reťaz eh, možností a služieb, ktoré sú relevantné a beriem na vedomie teda to, že tu je potreba robiť väčšej osvety, aby viac občanov a podnikov vedelo, že tu existuje niečo také ako Solvit a skutočne je to taký kľúčový, cieľ, či, kľúčový cieľový pilier. A pokiaľ ide o monitoring Solvitu a otázky, ktoré zazneli k tejto téme, pokiaľ ide o podávanie správ, máme monitoring Solvitu v rámci tých e, hodnotiacich tabuliek. Zverejňuje sa to každý rok, napríklad minulý júl, a tu sa hodnotia viaceré kritériá, ktoré zohľadňujú fungovanie tých centier a takisto sme zaslali z komisie členským štátom list, pokiaľ ide o hodnotenie e, centier Holfit, Solvitu a teda takéto monitorovanie fungovania prebieha ohľadne toho, ako členské štáty, e, ako funguje solid v členských štátoch. A pokiaľ ide o to, ako sa k tomu stávajú členské štáty, treba si uvedomiť, že tu máme každé dva roky e, workshopy, ktoré som už spomenula, tak buď v Bruseli alebo v členských štátoch e, takýmto spôsobom zhromaždíme všetky centra solid, kde prejdeme cez náš program a snažíme sa vyvodiť e, závery z toho, čo funguje dobre, čo fungovalo menej dobre a čo by sa dalo ešte ďalej zlepšiť. Napríklad pokiaľ ide o ďalší workshop, ktorý sa organizuje, tam sa budeme pozerať predovšetkým na detailnú implementáciu toho akčného plánu. A pokiaľ ide o decentralizáciu, ako som už bola, bola uviedla, samozrejme tá osveta je veľmi dôležitá, ale toto musia riešiť už centrálne úrady. Ide tu o rokovanie medzi administratívami, vládami jednotlivých členských štátov a pokiaľ ide o školiace kurzy, s týmito sa počíta v akčnom pláne. Máme teda v podstate už k dispozícii viaceré kroky. Financuje sa to z programu COSME a Korešponduje to teda zvyčajne, snažíme sa tieto kurzy robiť tak, aby to vyšlo v ústretí očakávaniam zo strany tých centier solitu. A pokiaľ ide o to, najmä, o to najväčšie možné približenie sa občanom, s tým súvi, súhlasím, všetky tie nástroje jednotného vnútorného trhu vlastne sú koncipované tak, aby sa sústredili na potreby občanov a podnikov. To znamená, že takisto budeme robiť ďalšie revízie toho, ako vlastne sieť Solvit funguje. Budeme robiť určité e, dotazníky ohľadne toho, ako sa to vlastne vníma, ako by sa to dalo zlepšiť. Tie jednotlivé platformy, ktoré som už spomenula, slúžia na to, aby sme sa sústredili teda na užívateľov a je tu teda vždy nejaký priestor pre ďalšie zlepšenia a budeme sa snažiť takýmto spôsobom tomu venovať. A pokiaľ ide o meranie výsledkov, myslím, že som už spomenula tie hodnotiace tabulky na ten vnútorného trhu, ktoré my zverejňujeme každý rok. Tu sa E, vlastne zverejňa informácie o fungovaní vnútorného trhu vo viacerých oblastiach, verejné obstarávanie a ďalšie veci a takisto sú tu nástroje na meranie fungovania systémov fungovania správy vecí verejných a takisto tam je aj Solvit, ktorý tam funguje a máme teda merateľné výsledky, pokiaľ ide o fungovanie tejto siete. Čo sa týka navýšenia alebo zvýšenia účinnosti siete. To je taktiež veľmi dôležitá vec. A týka sa to prvého piliera akčného plánu ohľadom podpory kvality. Takže ako som povedala, závisí to do veľkej miery členských štátov a my odozdáme tento odkaz aj na rade ohľadom teda workshopov Solvitu, že potrebujeme podporiť spoluprácu so štátnou správou ohľadom zdrojov, ktoré sú potrebné. No a taktiež chceme navýšiť účinnosť tak, že budú lepšie zdieľané vedomosti, napríklad v rámci databáz, že budeme poskytovať viacej, viacej školení No a taktiež je dôležitý bod akčného plánu to, že prepojíme všetky relevantné siete, taktiež sieť, o ktorej som hovorila, um, európskych podnikov a ďalších aktérov. Ďalší ktorí budú mať prístup k tej databáze, napríklad obchodná komora alebo ďalšie strany budú mať možnosť vložiť svoj prípad do Solvitu a potom ho sledovať. Takže toto určite podporí alebo rozšíri účinnosť slovitu a taktiež e, jeho využívanie. Súhlasím s tým, čo povedal pán Šváb, že áno, je to komisia, ktorá by mala kompetencie riešiť tieto prípady. Je to sieť spolupráce medzi členskými štátmi a úloha komisie je to, že musíme zaručiť, že sieť bude riadne fungovať a musíme zaručiť, že nejaké prípady, ktoré neboli doriešené, že budú poskytované aktuálne informácie. Takže my sme sa pokúsili v, pro, v podobe toho akčného plánu a dúfame, že v tomto novom prístupe e, taktiež e, nájdeme nejaký úspech a potom samozrejme podáme vášmu výboru včas aj aktuálne informácie o implementácie akčného plánu. Ďakujem. Ďakujem pani Rišmo za vaše odpovede. No a teraz si myslím, že môžeme uzavrieť tento bod programu. Ďakujem vám, že ste sem prišli a predstavili aktuálnu situáciu v súvislosti so Solvitom. Takže to znamená, že sme sa dostali na záver našej schôdze. Pokiaľ už nikto nechce nič povedať v rámci bodu rôzne, Ďalšia schôdza bude vo štvrtok od 9. do 12.30 tento týždeň. Ďakujem vám všetkým. Uvidíme sa vo štvrtok. Alebo ešte prepačte, ako komisia podotkla, je tu správa ohľadom 15-ročného fungovania Solvitu. Všetci ste ten dokument dostali do e-mailu, pokiaľ nie, tak pri východe z miestnosti ju nájdete v papierovej podobe. Ďakujem. A teraz o 5. hodine začne in kamera s otvorenými dverami schôdza koordinátorov. Ďakujem.